Good afternoon, dear colleagues. Takže dobré popoludnie, kolegovia a kolegyne. Započneme popoludnejšie rokovanie. Toto popoludnie budeme mať vypočutie na tému veľmi dôležitú, o ktorej sme s je to téma, o ktorej sme hovorili mnohokrát práve v súvislosti e, s politikou EÚ a, štruktúral, a ohľadom štrukturálnych fondov. A budeme teda sa venovať téme Fondy EÚ pre rodovú rovnosť máme e, správu, ktorá sa toho týka pojednáva o tých najosvedčenejších postupoch podľa jednotlivých programov, podľa jednotlivých európskych fondov. No a budeme sa venovať aj určitým návrhom naviazaných na tieto iniciatívy. Odovzdám slovo pani Moody, ona je spravodajkyňa a potom mm, sa obrátime na našich panelistov, expertov, expertky, e, ktoré e, nám odprezentujú e, pripravené štúdia, za tým bude nasledovať diskusia. Takže pani Claire Moody má slovo. Ďakujem. Ja sa budem snažiť byť pomerne stručná vo svojom vyjadrení, aby sme dali priestor predovšetkým našim expertkám. E, kľúčový aspekt tohto popoludnia je mať informovanú diskusiu na pôde tohto výboru a potom vo všeobecnosti na pôde EEP. E, budeme sa venovať tomu, aký prínos majú e, európske fondy pre ženy, pre rodovú rovnosť prezentácie a správa sa budú týkať viacročného finančného rámca, teda nebude sa to obmedzovať len na jeden finančný kanál alebo na jeden fond. Robí sa veľa vecí pre ženy. V rámci EÚ máme e, legislatívu, ktorá sa týka rovnosti, ktorá sa týka e, zamestnanosti žien ale e, predsa len zdá sa, že e, pri e, používaní európskeho rozpočtu ten rodový rozmer nie je, nie je taký silný a je potrebné analyzovať, v čom sa nám darí, v čom sa nám nedarí, kde nedosahujeme tie, taký dosah rozpočtu, ako by bolo žiaduce viete, že e, e, fondy EÚ budú aj do budúcnosti a určite ten rodový prvok by mal byť v nich e, pevne zasadený. Musíme teda silnejšie akcentovať tento prvok. E, te odovzdám slovo naspäť pani predsedajúcej a potom zrejme si vypočujeme expertov. Ďakujem. Ďakujem. Môžeme prejsť na expertov prvého panelu. Prvý panel má názov Všeobecné vyhodnotenie, ako Európsky finančný rámec prispieva k posilneniu rodovej rovnosti. Prvou vystupujúcou bude pani Diane Bunian z organizácie Bristol Women's Voice zo Spojeného kráľovstva. Ďakujem pekne za to, že ste ma prizvali na vaše vypočutie E, moja prezentácia vzýšla e, z toho, keď sme chceli vyhodnotiť dopad na Bristol e, v súvislosti s tým s referendum ohľadom odchodu z EU. Čiže dnes samozrejme ten kontext, keď už vieme, ako dopadol reform, ako dopadlo referendum, už úplne iné. Zastupujem organi- organizáciu Bristol Women's Voice. E, je to e, mesto, ktoré má nejakých 400 e, tisíc a v podstate je našou snahou pozbierať údaje, aby sme mohli vôbec hotoviť takúto prípadovú štúdiu. Bristol v období 2005 až 2015 získalo okolo 25 miliónov eur. Dve univerzite dostávajú 23 miliónov ročne. Máme jeden z najväčších programov v rámci Horizontu 2020 v rámci Spojeného kráľovstva. A čo sa týka európskych štrukturálnych a investičných fondov, 66 miliónov z týchto, z týchto fondov plinie do nášho regiónu Uviedla by som niekoľko príkladov e, financovania, ktoré e, bolo skutočne veľmi prínosné pre ženy. E, ide o projekty, kde univerzity neboli gestnými partnermi, ale boli našimi partnermi. Takže bol tam veľmi silný prvok vzájomnej podpory, spolupráce, koordinácie. Prvý projekt bol koordinovaná aktivita proti domácemu násiliu a, a v podstate sme zbierali dáta a vlastne pracovali dobrovoľníci s odborníkmi pri vyhľadávaní žien, ktoré boli eh, ktoré eh, boli obeťami alebo mali potenciál stať sa obeťami. E, v rámci trvania tohto projektu viac ako tisíc ľudí bolo zaškolených, čiže mal to veľmi široký dosah. Druhý projekt e, bol komunitného typu, e, vychádzal z Bristolu, ale malo to celoštátny záber v rámci Spojeného, Spojeného kráľovstva a išlo o, o mrzačenie pohlavných orgánov u žien. Európska únia poskytla financovanie na tento účel. E, išlo tu o projekt, ktorý bol zameraný na mladých ľudí, mladé ženy, mladých mužov, e, aby mali povedomie, aby bojovali proti e, nuteným manžel, vynuteným manželstvám, proti takémuto mrzačeniu. Samozrejme participovali na projekte aj odborníci a e, jedna z mladých žien, e, ktorá v tom bola zaangažovaná napokon, e, vystúpila na úrovni OSN a hovorila o svojich skúsenostiach s bojom proti takémuto mrzačeniu. Potom ďalší projekt sa nazýval Prečo e, e, nežalovala e, a prečo nepodala žalobu. Išlo samozrejme opäť o situácie podchytenia domáceho násilia, ako sa postupuje, ako sú riešené takéto prípady v systéme E, trestného práva. Opäť to bol osvetový program. Snažili by sme sa upozorniť na to, na aké problémy ženy na, na, narážajú e, v tejto oblasti. Stir it up, stir it up. E, opäť, toto je komunitný projekt zameraný na mladých ľudí. Mladí ľudia vyvinuli aplikáciu, a v podstate ide o kladenie otázok a získavanie podpory, pochopenia u mladých ľudí, tých, ktorí sú e, vystavení nejakému tlaku e, v rámci svojho vzťahu. A samozrejme aj ide o odhalenie prípadné e, prípadných vzťahov, kde ide o, o, o zneužívanie alebo e, nátlak. No a potom e, sme ďalší projekt venovali opäť domácemu násiliu a z toho vzýšli také e, sady, také sady, ako si, ako si prvej pomoci v zmysle e, takých prvotných informácií, e, e, liniek a usmernenia. Ďalšie programy by som uviedla. Progres sa venuje tomu, ako dve rôzne ciele politiky EÚ, úloha sociálnych partnerov pri eliminovaní tej priepasti a Ehm, potom je tam aspekt kolektívneho vyjednávania. A toto sa sklbilo a je to využívané v prospech lepšej práce odborové hnutia, vôbec zamestnaneckých e, rád. A je to e, tak v kocke zamerané na zníženie tej, tej, tej priepasti, e, tej, toho rozdielu v mzdovom ohodnotení. Univerzita uh, Uh, um, West of England University, bola našim partnerom. No a uh, tie uh, tie výstupy z tohto programu boli zapracované do určitých už teraz štandardne uplatňovaných postupov generálne riaditeľstvo Spravodlivosť Európskej komisie financoval projekt, ktorý sa nazýva Ženy e, e, žiadajú rodovú rovnosť. Európske ženy ako akcionárky dôslednejšie eh, žiadajú presadenie žien na všetkých úrovniach riadenia, eh, v neposlednom rade aj v predstavenstve. No a aj toto veľmi zarezanovalo na tej miestnej úrovni. Vyvinulo to určitý pozitívny tlak na eh, firemný sektor. Čo sa týka používania štrukturálnych a investičných fondov, pri týchto fondoch nie je to prvotne e, zamerané na ženy, ale rozhodne môžu byť zamerané na e, presadzovanie rodovej e, rovnosti. Čiže boli využité tieto fondy na rozšírenie kvalifikácie, na osvetovú politiku. Upozornila by som na jeden program financovaný z Európskeho sociálneho fondu fondu eh, a to na jazykové kurzy, jazykové kurzy angličtiny. Bolo to zamerané na tých ľudí, ktorých, u ktorých angličtina nie je ich materinský jazyk, ale rozhodne tým, že si zlepšia svoju angličtinu, majú lepšiu šancu uplatniť sa na trhu práce. Eh, okrem kurzov angličtiny boli organizované iné kurzy No a e, snažili sa tieto e, jazykové kurzy e, zosúľadiť z hľadiska harmonogramu, aby to, to zapadalo povedzme do, s dochádzkou do školy a aj v rámci starostlivosti o domácnosť. No a potom sme spolupracovali aj s rôznymi programy sociálneho bývania E, konverzia mm, existujúcich e, e, kvalifikačných profilov. Toto bol program, ktorý bol podporovaný cez cez college, ktorú máme v meste a toto bol projekt pod palcom Refugee, Refugee Policy in Bristol a ide o to, aby sme sa v tomto programe, programy zamerali na tie e, e, to kvalifikačné zázemie, ktoré je možné e, teda uznať v Spojenom kráľovstve zubári, lekári a tak ďalej. E, takíto vysoko kvalifikovaní ľudia pracovali ako upratovacie služby, ako čašníci a tým, e, že mohla byť ich kvalifikácie uznaná, e, tak mohli pracovať v, týchto, v tej oblasti, na ktorej sú kvalifikované. Ďalej, ženy v netradičných zamestnaniach, napríklad do médií alebo e, ženy v e, stavebníctve. E, čiže v tej učňovskej oblasti tieto programy neskončili, pokračujú ďalej a je dôležité, že vlastne využijeme tie získané skúsenosti v ďalšej generácii investičných a štrukturálnych fondov. Samozrejme, vám, čo ste tu, nemusím pripomínať význam eh, toho mainstreamingu eh, rodovej rovnosti. Ak hovoríme o horizonte 2020, a teraz hovorím eh, hlasom kolegov, kolegyň, ktoré pracujú na týchto projektoch v rámci horizontu 2020 je dôležité presadzovať rodovú rovnosť vo výskume, vo inovácii, dosiahnuť aspoň povedzme 40 v manažmente e, takýchto e, subjektov, či firemných aj výskumných. E, teda treba robiť všemožne všemožné, vynaložiť všemožné úsilie na to, aby, sme, ženy, aby ženy boli silnejšie zastúpené vo výskume v oblasti a matematicky orientovaných e, vied. No a ďalej, e, Európske štrukturálne investičné fondy boli využité na podporu rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti. E, tento program bol orientovaný na firemný sektor, aj na sektor vzdelávania a snažili sme sa teda upozorniť na ženy, ktoré sú nielen príjimateľmi tých služieb, ktoré poskytujú tieto inštitúcie, ale že sú to ženy, ktoré môžu aktívne e, vystupovať e, v nich. Rada by som upozornila na Európsky ústav rodovej rovnosti. Je to dôležité e, je to dôležité pre Bristol, pretože Bristol podpísalo chartu CMR, zameranú na rovnosť žien a mužov v živote e, v živote e, teda na tej miestnej úrovni. EIGE e, poskytuje celé spektrum nástroj, nástrojov a viac ako stovka a CMR chartu podpísal viac ako stovku signatárov. EIGE e, no, organizuje rôzne podujatia, poskytuje takú platformu, kde možno prezentovať tie najosvedčenejšie e, postupy pri uplatňovaní charty. V Bristoli sme sa snažili dosiahnuť 50-percentnú e, účasť žien v Mestskej rade. Podarilo sa nám dosiahnuť 43-percentné zastúpenie žien v Mestskej rade Bristolu Data, ktoré poskytuje Európsky inštitút pre rodový rovnosť EIGE, e, sú veľmi dôležité pri všetkých našich štúdiách, pretože môžeme, eh, dok- máme dôkazy, máme čísla, ktoré sú veľmi presvedčivé. Máme teda tieto dáta, máme nástroje a eh, je nedoceniteľné, aký to má aký obrovský prínos um, a, a účinok má prezentovanie konkrétnych príkladov. Uh, pra, mali sme jeden uh, program, uh, ktorý bol financovaný spoločne EÚ a Radou Európy. Išlo o um, Eh, politické zastúpenie žien, eh, najmä eh, povedzme v tej východnej časti Európy. Chce, opäť tu išlo o to, aby sme mali dôkazy, aby sme mali údaje podchycujúce ženy, ženy, ktoré, ktoré kandidujú vo voľbách alebo majú na to, aby kandidovali. Opäť aj v tomto prípade sme sa snažili vychádzať z praktických príkladov, skúseností. Mali sme výskumníkov z viacerých krajín, ktorí zrealizovali základné sociálne a ekonomické prieskumy a samozrejme mali aj celý rad rozhovorov s kandidátkami, úspešnými či neúspešnými a E, správa e, z tohto programu bude prezentovaná na zasadnutí v decembri v Kieve. E, ten, toto, tento program bol za, zameraný na búranie stereotypov týkajúce sa úlohy žien. A táto správa obsahuje aj zoznam odporúčaní pre jednotlivé štáty a vôbec pre celý región. Takže už teraz sa teším na diskusiu ohľadom Eh, tých odporúča- ohľadom eh, uplatňovania realizácie tých odporúčaní. No a záverom by som chcela poukázať na to, že s týmito nástrojmi a vôľou veľa dokážeme, aj keď si uvedomujem, že politická vôľa je to najdôležitejšie. Už samotný, eh, samotná skutočnosť, že existuje E, spoločenská požiadavka, e, ktorá e, upozorňuje na rodovú rovnosť, na, na vnášanie toho rodového rozmeru do všetkých aspektov života a že Európska únia to vníma ako veľmi dôležité je ochotná na to no, mm, zamerať aj svoje finančné prostriedky. Posledné kolo, tak, posledné kolo Mm, používania európskych fondov e, v Spojenom kráľovstve nedopadol veľmi rúžovo pre e, ženy, pretože nebolo ich viac e, než v minulosti, ktoré by vlastne mali nejaké prínosy ale boli, alebo by boli adresátkami týchto fondov. Ďakujem. Muchísimas gracias, señora Winan. Eh, ciertamente ha puesto encima de la mesa eh, cuestiones eh, importantes que, que estoy segura que van a generar posteriormente eh, preguntas. Určite to vyvolá diskusiu, pretože otázky, ktoré ste položila, sú veľmi dôležité. A teraz, eh, pokiaľ ide o tú poslednú časť vášho vystúpenia, budem mať aj ja otázku, ale skôr než tak urobím, prejdeme k ďalšiemu rečníkovi, ktorým bude pani Federika Disarčina ktorá je expertkou v, na ústave rodovej rovnosti v Taliansku a potom otvoríme diskusiu. Nech sa páči, pani Sarčina. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani spravodajkyni pani Múdiovej a ďakujem za toto pozvanie. Naozaj je veľké, veľká čest pre mňa, že môžem byť tu v Európskom parlamente na výbore pre ženské práva. A História vyzerá tak, že politika e, rovných šancí v Európe e, vyzerá tak, že medzi rokmi 1979 až 1984 viedla k tomu, že bola, bol založený tento výbor. A práve tento výbor dal stimuly vývoju tejto politiky. Archívne dokumenty, diskusie v plenárke poukázali na to, že už ženy počas prvého volebného obdobia Európskeho parlamentu interpretovali ženskými očami európsku integráciu a pod, po, počerkovali to, že európsky sa musia zúčastňovať integračného procesu. Um, bolo to vlastne gender mainstreaming a toto sa dostalo do inštitucionálnych textov v 90. rokoch po Amsterdamskej zmluve. Téma súčasného stretnutia je podľa mňa veľmi dôležitá. Prečo? Pretože veľmi konkrétne poukazuje na to, ako EÚ svojimi finančnými programami prispieva k tomu, aby sme dosiahli naše ciele v oblasti rovných šancí. A e, umožňuje to, aby, e, aby Európska únia zlepšila život mužov a žien. Toto je ťažký ťažký moment v, vo, v živote EÚ, ale preto je táto téma stále dôležitá. Mali by sme osvetliť niektoré nedostatky a takisto aj kritické body. Mali by sme sa snažiť zlepšiť tento proces. Samozrejme prostredníctvom toho, že sa do toho viac zapojí komisia aj Európsky parlament. Európsky parlament v celom svojom celku. Takisto sa to dá robiť posilneným dialogom medzi Európskym parlamentom a komisiou. A to sa už vlastne robí od 70. 80. rokov. Preto by som chcela poďakovať e, nám z prvého volebného obdobia. E, prvá predsednička Európskeho parlamentu bola francúzska Simone Weil a, a e, práve predstavitelia feminizmu hovoria, že ona spustila tú politiku rovných šancí v, európskom, v európskej politiky. Tá dvojica rovných šancí a európske fondy to je dvojica, ktorú treba posilniť. Musíme zistiť, ako finančný rámec v, ro- e, v rokoch 19- e, pardon, 2016 až 2020 prispieva k rovným šancam, rovným, rovnakým možnostiam my sa to snažíme stanoviť v dokumente, ktorý schválila komisia a to v dokumente v roku, z roku 2017 až, teda na rok 2017 až 2019. Takže tie ciele, ktoré si stanovuje Európska únia v rovných šanciach sú jasné. A napríklad zníženie e, platových rozdielov sú dôležité preto, aby sa znížila segregácia vertikálna, ale aj horizontálna. Mali by sme zlepšiť empowerment žien, aby sme mohli bojovať proti rodovému násiliu a e, prispievať k rešpektu e, ženských práv na celom svete. Táto stratégia, ako povedala aj kolegia, či, kolegyňa, či tento, e, tento téma gender mainstreamingu je zásadná, aj keď sa schváluje rozpočet európskeho rozpočtu. Už to spomínala aj pani poslankyňa Moody. A zdá sa mi, že pri schvalovaní rozpočtu na rok 2017 do tohto bola začlenená, bol začlenený rešpekt e, tohto gender mainstreamingu. Aj keď boli europoslanci, dvaja Taliani to boli, ktorí boli proti. E, často Treba však e, presnejšie poznať e, a vedieť, čo to znamená gender mainstreaming. Nie je možné hovoriť o rovných šancách bez toho, že človek by aspoň mal potuchy o tom, čo to znamená. E, keď hovoríme o integrácii žien na pracovný trh, Virginia Woolf napísala veľmi pekný citát. Ak žena chce písať romány, musia mať peniaze a vlastnú izbu. izbu. Čiže e, tu vlastne ide o ekonomickú nezávislosť žien. A to, ako európske fondy prispievajú k lepšej integrácii žien na, trho, na trh, tak áno, prispievajú samozrejme. A potom ešte jedna otázka, kde sa nachádzajú tie fondy a v rámci 2015 až 2020 sú to vlastne štruktúrálne fondy investícií, potom Európsky fond pre globalizáciu a program Európskej únie pre zamestnanosť a sociálne inovácie. Čiže eh, potrebujeme väčšiu koordináciu a väčšiu pozornosť venovať tomu, ako fungujú tieto fundy, eh, fondy. Ako eh, získať ehm, finančné prostriedky na to, aby boli ženy lepšie zaintegrované na pracovný trh. Investičné trhy, teda štruktúralne, e, pardon, štruktúralne fondy a investičné fondy. Tam sa hovorilo o finančnej e, pomoci žen, žije pre ženy, bolo to v 70. rokoch a um, Išlo tam o to, aby na pracovný trh boli zaradené tie ženy, ktoré nemajú dostatočnú kvalifikáciu. No a na základe e, spolupráce medzi členskými štátmi a Európskou komisiou sa odhaduje, odhaduje že medzi e, rokmi 2016-2020 bude vyčlených 7 miliárd eur na, sociál, na e, genderovú rovnosť. Investičné fondy Sociálny fond a investičný fond to sú fondy, kde presadzovanie rodovej tematiky bolo uznané, že je to zaradené do disciplíny samotných fondov. Čiže aj v politike kohezie je dôležité pripomenúť, že gender mainstreaming a špecifické akcie, čiže vyčlenenie finančných prostriedkov, sú e, naplánované v, vo fungovaní Európskeho investičného fondu a Európsky fond pre regionálny rozvoj takisto pomohol tomu, aby boli napríklad e, vyhradené isté finanč, finančné prostriedky na e, zariadenia, ktoré sa starajú o deti a takisto aj na zladenie súkromného rodinného života. E, ďalšie aktivity. Ide o pracovnú skupinu, ktorá medzi rokom 2010 až 2014 vyvinula isté aktivity v rámci Európskeho sociálneho fondu. Bolo to spojené s cieľmi Európy 2020, najmä ten cieľ 75-percentnej zamestnanosti pre ženy aj mužov. A e, táto skupina e, European Community Gender Practice Mainstreaming e, vypracovala štandardy a niektorým krajinám pomáhali implementovať e, genderový mainstreaming v Európskom sociálnom fonde. Čiže môžeme sa aj zamyslieť, ako konkrétne vyzerajú ťažkosti s konkrétnou aplikáciou genderového mainstreamingu, ale venuje sa naozaj veľká pozornosť Európskemu sociálnemu fondu a konkrétnej aplikácii gender mainstreamingu v Európskom sociálnom fonde. Keďže nemáme veľa času, ja len pripomeniem dva ďalšie fondy, ktoré prispievajú k väčšej integrácii a to je Fond pre prispôsobenie sa globalizácii a nový e, pracovný program zamestnanosti a sociálnej politiky. To sú priame fondy. No a ja som e, sa na začiatku e, pýtala, ako európske fondy prispievajú k väčšej integrácii žien na pracovný trh a takisto mm, ako posilňujú ženský empowerment. Čo sa týka um, prítomnosť žien v administratívnych radách je veľmi nízka, čiže naozaj sme ešte veľmi ďaleko od toho, čo by sme mohli nazvať paritárnou uh, demokraciou to je 72%. Čiže je to vlastne smernica, ktorá ešte nie je schválená, a týka sa rovnosti medzi, teda rovnováhy medzi mužmi a ženami v spoločnostiach, ktoré sú kotované na burze. A v Taliansku už sme krok vpredu, máme na to zákon a vďaka zavedeniu kvót máme zabezpečenú prítomnosť žien v uh, správnych radách týchto spoločností. A, a uh, E, takisto je dôležité ženy zapájať aj e, do vedy, ako sa to už spomínalo. Napríklad ženy, e, ktoré by viedli, alebo ktoré by stali na čele univerzít, sú naozaj ich pár. Existuje veľmi dôležitá správa Európskej komisie, ktorá ukazuje, že vlastne prítomnosť žien v akademickom svete je stále slabá a e, čím vyššie sa ide, tým je menej. Takisto aj v oblasti ako matematika a prírodné vedy tých žien tam je ešte málo. E, na začiatku kariéry žien je viac, ale potom ako kariéra pokračuje, tak je viac mužov a žien menej. Čiže jeden z cieľov je aj to, aby sme videli viac žien v rámci, hm, teda v oblasti exaktných vied. Ehm, Európska komisia prišla s jednou kampaňou, ktorá síce e, zožala istú kritiku, ale e, Horizont 2020, rámcový program Európskej únie pre výskum a inováciu, e, je pilier, ktorý otvára istú dôležitú líniu pre financovanie Mm, no a mnoho iniciatív e, sa týkalo práve žien vo vede, prítomnosti žien vo viede. E, genderový mainstreaming štruktúrálnych, v štruktúrálnych fondoch sa nachádza. E, je dôležitá parita v rozhodujúcom procese a takisto aj vo výskume a v, vo výskume a inováciách. Takisto je aj špeciálna linka eh, vo financovaní, eh, vo výskume a v inováciách. Čiže toto sú také, také dve kolaterálne strany. Pre rok 2007 toto je otvorený program eh, pre ženy, ktoré sa venova, venujú inováciám. Čiže ženy, ktoré vedú inovačné projekty alebo ktoré predstavia práve ženy. My si kladieme otázku, či e, európske finančné programy stimulujú, stimulujú aj väčšiu rovnosť vo vzdelávaní a školení. Toto sú naozaj zásadné oblasti pre politiku e, rovných šancí. E, tam sú veľké rozdiely, veľká nerovnosť medzi rodmi. Treba odstrániť túto priepasť v rodoch Takisto treba znížiť aj to, že deti nedokončia školu. Treba znížiť nerovnosť rodov vo vyššom vzdelávaní a zvýšiť prítomnosť žien aj v, profesnom, v oblasti profesného vzdelávania, pretože často je toto prerušené a žien je takisto viac v atypických zamestnaniach, kde je ťažšie dostať sa k profesnému vzdelávaniu. Čiže toto všetko treba zohľadniť vo finančných programoch, teda vo fi- programoch financovania. Európske fondy prispievajú k rovnosti ohľadom vzdelávania, ale takisto aj v e, popieraní stereotypov a takisto aj v boji proti stereotypom vo vzdelávaní. Toto je ďalší kľúčový bod. Napríklad, ja to vidím takto. Erasmus je veľmi dôležitý program a nie je to dosť citlivý program na gender, pretože nie je tam dôležit, dosť veľk, nie je tam objem peňazí, ktorý je vyčlenený práve na túto tému. Uh, takisto existuje program Jean Monnet, uh, je to pro, časť programu Erasmus a toto sa týka vlastne európskych štúdií uh, a poznatkov o Európe na univerzite a v školách. Napríklad medzi rokmi 2007 až 2013 v Európe bol predložený len jeden projekt o rovných šanciach. Čiže e, treba rozšíriť poznatky o rovných šanciach na univerzite aj na, ško- na univerzitách a na školách aby sme teda docelili naše ciele. A um, mali by sme zabezpečiť prierezovým spôsobom aj to, a, aby ľudia vedeli, aká legislatíva existuje ohľadom rovných šancí. A mali by sme uh, oboznámiť ľudí aj s politikou rovných šancí, aj o tom, čo znamená diskriminácia, pretože um, tie poznatky nie sú rozšírené a dokonca aj na vyšších úrovniach. Čo sa týka samotných stereotypov, e, napríklad rodové násilie alebo stereotypy, toto nástroje, e, mi bojovať proti tomuto. Dnes existuje program, ktorý e, sa snaží bojovať proti rodovému násiliu. Je program venovaný občianstvu ktorý e, chce bojovať proti všetkým formám násilia a tam je naozaj veľká, veľká obalka, 44 miliónov eur a z toho sa vyčlenuje aj niečo na, rodové, na boj proti rodovému násiliu. E, je tam mnoho aktivít, napríklad analýza, vzdelávanie, e, a potom aj aktivita vzájomného učenia sa, informovania. No, spadajú tam aj mimovládky. No a keď hovoríme o podporovaní ľudských práv vo svete, je tu nástroj pre financovanie spolupráce, v rozvoju spolupráce a tam sú aj rozpočtové línie, linky, položky, ktoré sa venujú e, dodržiavaniu alebo boju za dodržiavanie ženských práv. Čiže ako podporiť e, túto dvojicu e, rovné šance a európske fondy. Poprvé, potrebujeme mať väčšiu finančnú inekciu v školskom vzdelávaní prostredníctvom Erasmu a Mm, takisto treba venovať aj pozornosť boju proti stereotypom. Ehm, tá ehm, genderová perspektíva nie je začlenená do všetkých finančných programov ehm, a keď je aj viacročný rámec, treba zohľadniť túto genderovú, genderovú tematiku pretože je to dôležité aj napríklad v programoch ako Erasmus. Treba posilniť túto dimenziu a našťastie e, už pre rozpočet 2017 tam sa tomu venuje väčšia pozornosť. Neviem, aký na to máte názor, ale potrebujeme novú generáciu um, európskych manažerov projektov, ktoré poznajú, sú oboznamení s týmito otázkami rodovej rovnosti a môžu um, toto začleniť do projektov, ktoré nie sú priamo venované rodovej um, rovnosti. Čiže tam treba, uh, aby títo manažery boli uh, informovaní, musia poznať uh, to financovanie, ale možno, že oni nevedia, ako integrovať túto genderovú tematiku do projektov, ktorí sa týkajú životného prostredia, miest alebo iných tém. Čiže toto sú také tri body, nad ktorými môžeme porozmýšľať a ak budete mať nejaké otázky, rada na ne odpoviem. Ďakujem. Muchas gracias. Eh, comenzamos con... Ďakujem veľmi pekne. A teraz uh, otváram kolo otázok. Merci, madame eh, la présidente. Eh, ďakujem, pani predsedajúca. Tieňová spravodajkynia našej skupiny EPP. Uh, k tejto zaujímavej otázke. Barbara Matera žiaľ nemohla prísť, eh, hoci by tu rada bola. Ospravedlňuje sa za svoju neprítomnosť a preto si dovolujem hovoriť v jej mene. Čiže hovorím mene kolegyne Barbary Matera. V výbore pre ženy pracujeme už niekoľko rokov aktívnym a dúfame aj úspešným spôsobom na <clears throat> tom, aby sa európske rozpočty eh, posudzovali aj na základe pohľavia a aby sa tento aspekt bral do úvahy v podstate na všetkých úrovniach rozpočtového procesu s cieľom podporovať e, rodovú rovnosť. My sme sa zameriavali v posledných rokoch a čoraz väčšmi sa tak deje a verím, že tomu tak bude aj v budúcnosti, pretože je to v súlade s činnosťou Európskej komisie a e, želaním vyjadreným komisárkov Jorovov e, na financovanie e, z európskeho rozpočtu, z, zo štrukturálnych fondov, fondov regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a tak ďalej, e, aby sa to všetko e, riešilo s prihľadnutím na e, rodovú rovnosť. A ide nám o to, aby sme vytvorili nejaký mechanizmus, ktorý by umožnil zvýšiť rovnosť medzi mužmi a ženami prostredníctvom lepšieho prístupu k trhu práce, k vzdelávaniu, takisto prostredníctvom záruk, rovnakej mzdy za rovnakú prácu, aj e, prostredníctvom lepšieho zosúladenia pracovného života s rodinným životom, tak pre mužov ako aj pre ženy, a ako aj prostredníctvom boja proti všetkým formám násilia pachaného na ženách. To sú tie hlavné, nie však jediné linie činnosti EPP. E v mene pani Matera by som chcela položiť dve otázky, hoci na tieto už z časti odpovedala naša talianská eh, rečnička. Aké sú podľa vás tie najdôležitejšie oblasti európskeho rozpočtu, ktoré by mohli skutočne prispieť k hospodárskej eh, nezávislosti žien a mužov. Vy ste hovorili o Erasmus+, Plus, ale možno, že ešte teda by mohli existovať nejaké ďalšie možnosti, eh, a ako zvýšiť túto nezávislosť. Čiže existujú v rámci európskeho rozpočtu nejaké oblasti, kde by bolo možné eh, urobiť viac pre dosiahnutie využitie rodovej rovnosti alebo pre zmierňovanie mzdových rozdielov alebo dôchodkových, dôchodkového zabezpečia mužov a žien možno budete vedieť poskytnúť názvy nejakých projektov, ktorých cieľom je práve znižovanie rozdielov medzi mužmi a ženami. Ďakujem. Ďakujem, pani Šojdrova. Ďakujem, pani predsedajúca. Myslím si, že toto vypočutie je veľmi dôležité práv a my potřebujeme mm, slyšet zkušenosti a výzkumy. Já děkuji e, za tyto prezentace, které e, jsou příkladem toho, jak některé projekty opravdu můžou fungovat, jsou zdrojem důležitých informací, e, například Bristol Women's Voice, velmi zajímavá prezentace, stejně tak jako zkušenost z Itálie. Uh, Já jsem ráda, že v té druhé části uslyšíme také zkušenosti z České republiky. Myslím si, že pokud chceme hodnotit, jak fungují tyto programy jak podporují evropské fondy rovnost mezi ženami a muži v jednotlivých státech a v jednotlivých oblastech, pak musíme právě tyto informace mít, abychom viděli, jakým směrem ten vývoj jde. Mně se velmi líbí ten příklad eh, Horizon 2020, eh, kde právě tou motivací pro zapojení žen eh, se ženy daleko více zapojují ve výzkumných týmech to je výborný příklad, ale není bohužel dost, není tolik těch příkladů takto pozitivních. Eh, možná dobrou zprávou pro kolegyni z Itálie která zmínila osud směrnice eh, eh, která má upravit zastoupení žen ve správních a dozorčích radách firem. Eh, česká vláda se připojila k této směrnici musím říct že tak jak ji předložila paní komisařka jourová směrnice je konsensuálnější daleko a přijatelnější a české republice určitě i tento, toto opatření pro podporu pro zapojení žen ve správně rozhodčích radách bude uplatněno. Můj názor je ten, že to není v zájmu žen, ale je to v zájmu společnosti, aby ženy v těchto správních radách byly, aby tam byl ten jejich potenciál využitý, protože jinak je to ztráta. Takže E, proto je to důležité já si myslím že to dobře že touto formou tedy ženy budou podpořeny. dnes dopoledne jsme projednávali první slyšení zprávy kolegy urtasuna ehm, který hovořil o rovnosti za období two thousand and fourteen a two thousand and fifteen bohužel konstatoval že ta politika rovných šancí e, gender equality ehm, má spíše tendenci ehm, snižovat eh, eh, svůj, svůj význam v některých členských státech. Eh, myslím si, že tohle zrovna je téma, na které by se třeba ten další výzkumy měly také zaměřit, protože my nechceme, aby toto téma bylo potlačované ale měli bychom se zamyslet také nad tím proč tomu tak je co jsou důvody proč, proč tedy ta politika není tak podporovaná a jestli bychom se tedy neměli více zacílit na, na některé konkrétní témata. Eh, paní eh, kolegyně constance le grip bude připravovat zprávu na eh, pension gap která jednoznačně je právě tím co ženy velmi zajímá tady je velká nerovnost v penzích velká nerovnost v odměňování budeme o tom hovořit. Čili eh, já děkuji za ty výzkumy, za tyto příklady a myslím si, že eh, je to velmi důležité, abychom tady na půdě tohoto výboru si vyměňovali informace o výsledcích projektů a by, abychom na základě těchto informací podnikali další návrhy. Děkuji. Señora Modi tiene la palabra. Thank you. Um... Ďakujem. V prvom rade samozrejme ďakujem obom rečničkám za ich mimoriadne užitočné príspevky a takisto nadvezujúc na to, čo povedala kolegyňa Eva. Konkrétne príklady by veľmi veľa znamenali pre to, ako je možné tieto koncepty uplatňovať v praxi. Horizont 2020 to je veľmi dobrý príklad len z toho dôvodu, že máme nielen rozdiel v kvalifikačnej úrovni medzi mužmi a ženami v Európe, ale e, platí to aj pre ďalšie oblasti. A e, mňa by zaujímala koordinácia finančných prostriedkov a možno aj to, ako konkrétnejšie vyjadriť e, tieto prínosy. Teraz máme na európskej úrovni ďalšiu komplikáciu pri rozpočtovaní e, v súvislosti s prijatím Európskeho nástroja pre strategické investície a presunom Um, finančných prostriedkov z niektorých iných programov, um, takže to by bolo možne, možno potrebné bližšie preskúmať. A ďalej, ako by to mohlo pozbudiť aj aktivity na národnej úrovni. Samozrejme, na európskej úrovni sa poskytujú značné finančné prostriedky, ale e, takýmto spôsobom by sa mal zmeniť aj prístup v samotných členských štátoch. A po tretie, Veľmi ma zaujalo to, čo ste hovorili o financovaní s partnerskými krajinami v iných oblastiach. Mňa e, veľmi zaujímá je východná Európa, ale priamo to súvisí aj s utečenickou krízou a takisto posilňovania postavenia žien v tých oblastiach, kde je veľa utečencov. A napokon chcela by som nadviazať na to, čo povedali obidve rečničky a to, že my si neželáme, aby to všetko zostalo iba na papieri, a preto by bolo dobre, keby ste povedali, ako, aké následné opatrenia e, by sa mohli e, prijať v oblastiach, kde neboli e, jednotlivé programy aplikované celkom úspešne. Ďakujem veľmi pekne a skôr, než odovzdám slovo našim dvom rečničkám, sama by som chcela položiť otázku týkajúcu sa vášho názoru. Ehm, v súvislosti s gender mainstreamingom, uplatňovaním rodového rozmeru v, e, vo všetkých politikách. A prečo sa pýtam? Pretože v predchádzajúcich programoch do roku 2000, od roku 2004 Štrukturálne fondy umožňovali financovať konkrétne aktivity, napríklad z Fondu regionálneho rozvoja, e, rozvoja vidieka a podobne. Ale v súčasnosti sa hlavne e, kladie dôraz na e, gender mainstreaming s tým, že táto dimenzia by mala byť začlenená do všetkých programov ale ja si kladiem otázku, či skutočne je e, možné potom prijímať e, konkrétne programy zamerané na špecifické skupiny obyvateľstva. Hovorila som s mnohými e, organizáciami, ktoré hovoria o postavenia úlohy žien v rôznych oblastiach, vo vede, výskume a tak ďalej, vo, vidie, na vidieku. A hovorili, že by otázka je teda, že či je skutočne možné prijať také programy, ktoré sú výlučne zamerané na ženy, ako si to tieto organizácie želajú. Čiže tá otázka je, že či by sme sa mali zameriavať predovšetkým na gender mainstreaming, to znamená, že začlenovanie rodovej dimenzie do všetkých e, programov, e, a aby sa nepríjmali programy zamerané špecificky len na ženy. E, tá Takže e, gender mainstreaming často totiž neplní konkrétny cieľ. A teraz e, poprosím vašu odpoveď. Ďakujem, to je celý rad otázok, e, ktoré nie sú až tak veľmi navzájom prepojené. V prvom rade by som chcela povedať, že Jedna z vecí, na ktoré poukazuje výskum, je e, v súvislosti s rozdielom vo výške miest alebo výške dôchodkov. Otázka starostlivosti o deti je to kľúčový problém. Podľa určitých výskumov investície do starostlivosti o deti vedú k tvorbe pracovných príležitostí a k tvorbe príjmu pre národné vlády, ktoré umožňujú potom napríklad investície do výstavby. Eh, a myslím si, že pokiaľ ide o najväčší prínos, toto by znamenalo začlenenie zariadení starostlivosti o deti do celkovej infraštruktúry aj v súvislosti s dopravou. To znamená s možnosťou ľudí dopravovať sa do práce a zostať v práci toto si myslím, že je jedno z opatrení, ktoré by znamenalo najväčší prínos pre to, aby ženy mohli využívať svoju kvalifikáciu a preto, aby sa e, znížil rozdiel vo odmeňovaní mužov a žien v súvislosti so starostlivosťou o deti. Sú to aj ďalšie veci, ktoré e, menia e, alebo spôsobujú tieto rozdiely. Sú to e, napríklad rôzne úrovne dôchodku a, a je to potrebné bližšie preskúmať. Myslím si, že by bolo užitočné, keby sme úvodom sa zamerali na niektoré príklady e, situácií, kde sú e, zariadenia starostlivosti o deti e, voľne dostupné, napríklad v škandinávskych krajinách, kde je e, vysoká disponibilita takýchto zariadení, existuje menší rozdiel v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Myslím si, že E, posúdenie fungovania jednotlivých projektov je veľmi dôležité, pretože Takýmto spôsobom dokážeme identifikovať konkrétne opatrenia, ktoré priniesli najväčší úžitok. Myslím si, že to je veľmi dôležité z hľadiska prípravy a realizácie ďalších projektov. Bolo by dobre, aj keby tie projekty, ktoré neboli úspešné, bol, podliehali nejakým finančným sankciám. Ja viem, že zabezpečenie všetkých finančných prostriedkov je e, veľmi náročné, ale je tu veľmi veľká potreba toho, aby sme otázky gender mainstreaming, mainstreaming riešili veľmi dôrazne, ale aby sme tieto riešenia zároveň dôkladne monitorovali. Myslím si, že to, ako môže EU stimulovať opatrenia na národnej úrovni, je veľmi e, dôležité. E, v Spojenom kráľovstve sa Index rodovej rovnosti, ktorý vypracúva Inštitút rodovej rovnosti, znížil a to skutočne stimulovalo britskú vládu k tomu, aby prijala isté konkrétne opatrenia. Je to do istej míry otázka povesti e, krajiny, takže myslím si, že to má svoj e, význam. A pokiaľ ide o konkrétne aktivity pre ženy, to je zaujímavý e, názor. E, existujú totiž niektoré konkrétne oblasti, kde existujú špecifické problémy, ale musíme si dávať pozor na to, aby sme my e, v snahe zvýšiť rodovú rovnosť nevyvolali nejaké opačné účinky prostredníctvom tých projektov. Je potrebné, aby sme vystupovali veľmi, postupovali veľmi opatrne a zabezpečili, že projekty, ktoré sú zamerané výlučne na ženy, skutočne povedú k nejakým merateľným zmenám. Nič nám však nebráni v tom, aby sme využívali Fond rozvoja vidieka, pokiaľ dokážeme preukázať, že v danej oblasti nie sú ženy dostatočne zastúpené na pracovných silách, že je potrebné zvyšovať ich kvalifikáciu. Čiže tu by bolo možné zamerať e, programy konkrétne na ženy, ale e, musí to byť len v prípade, že existujú dôkazy, že by to mohlo navodiť reálnu zmenu. A teraz, prepačte, že skáčem z jednej témy na druhú, ale teraz otázka e, zastúpenia žien v správnych radách. To je zaujímavá vec, ale takisto je potrebné zmerať, nakoľko efektívne to je z hľadiska zvýšenia počtu žien v manažerských e, a vyšších pozíciách v týchto spoločnostiach. Niektoré dôkazy z Norska totiž ukazujú, že E, ženy v správnych radách e, musia e, plniť oveľa vyššie povinnosti, teda majú, kladú sa na nich vyššie nároky, ale pritom sa to primerane neodráža vo výške ich odmeny. Takže na, treba si položiť otázku, či tu ide iba o puhé zvýšenie počtu žien v správnych radách, alebo či to povedie k skutočnému zvýšeniu ich dajme tomu, ehm, mzdovej úrovne. Ďakujem. Ja by som eh, nadviazala na eh, to, čo povedala pani poslankyňa za EPP a chcela by som spomenúť tri otázky, ktoré nás zavedú do toho ideálneho sveta. Ja som talianka, takže ehm, ja eh, myslím hlavne na našu skutočnosť doma, na našu realitu doma, ako vidím našu krajinu, Um, a samozrejme potom sa pozerám aj na tie európske štatistiky. No ako zabezpečiť, aby ženy mali svoj podiel na pracovnom trhu? Uh, téma eh, to, tej platovej rovnosti, toto je princíp, ktorý má za sebou už eh, storočnú históriu. Teraz v Európe je rozdiel medzi mužskými a ženskými platmi 16 Čiže ako môžeme uh, sa preklenúť nad stereotypami. Aj ten program, z ktorého môžeme výsť konkrétne, ako by mal vyzerať. Z mojej skúsenosti, či už akademickej, ale aj z kurzov, ktoré vediem ohľadom prípravy projektov pre európske fondy, tak ten, tá téma e, rovných šancí je prioritná, ale stále je slabo zastúpená v, v, v programoch pre financovanie. Čiže toto vyplýva z mojej analýzy, z mojho štúdia. A toto by, by naozaj mohlo byť niečo, čo zmení veci, pretože môžeme si predstaviť, že parita demokracia bude fungovať vo všetkých európskych krajinách, ale je to dlhý, dlhý proces, ktorý bude trvať veľmi dlho. Ale je to najmä kultúrny proces, čiže ak my zabudneme na to, že sú nejaké špecifické akcie, o ktorých hovorila pani poslankyňa Pérez, sú zásadné, každá nediskriminačná politika má paritu de jure v zákonoch, ale potom sú špecifické akcie ohľadom gender mainstreamingu a na toto nemôžeme zabúdať. Špecifické akcie pre ženy musia zostať, tá, zostať a musia sa naďalej realizovať. A často počujeme, že sa hovorí, no mne sa nepáčia kvóty, tak, rúžové kvóty, ako to voláme v Taliansku. Ale keď sme v Švédsku, v Norsku, e, v severských demokraciách, tam, kde e, aj vo voľbách je rovná, rovné zastúpenie mužov a žien v parlamentoch. Dobre, u nás to ešte nie je možné. Pozriem, vidíme to aj v inštitúciách v EÚ. Čiže tie špecifické akcie genderového mainstreamingu by e, mali naďalej fungovať. Práve toto charakterizovalo celú politiku rovných šancí. Čiže tu je potrebná kultúrna revolúcia, naša revolúcia. Myslím si, že to, čo sa dia, udialo v Polsku, na to poukázalo, e, pretože ženské práva nie je niečo, čo je už potvrdené nadobudnuté, ale treba o tom diskutovať každý deň. Takže treba zacieliť našu pozornosť na rovné šance. Musí to byť konštanta. Nemôžeme si myslieť, že teraz máme ekonomickú krízu a túto tému dáme trocha nabok. Nie, nie, nie, musí to byť hlavná téma. Pretože idea európskeho, európskej integrácie je založená na paritnej demokracii a preto je to aj hlavná téma. Veď e, komisia aj parlament môžu začať s iniciatívami, e, ktorými prostredníctvom e, rôznych nástrojov v oblasti vzdelávania a tak ďalej dajú zaznieť tejto téme. Takže toto je naozaj veľmi dôležitá téma. No a potom tu je rozdiel medzi priamými fondami a nepriamými fondami. Keď my spravujeme priame fondy, tak e, sa, tu, tak sa tu mení. Iná je príprava tých orgánov alebo organizácií, ktoré sa podielajú na projektoch. Čiže akú kultúru e, gendru máme v rôznych krajinách, nad týmito vecami sa zamýšľame. Chceme zhodnotiť e, dobre skúsenosti, správnu prax. Čiže toto je naozaj vec, ktorá nám leží na srdci eh, aj v sociálnych politikách. Chceme sa mm, pozastaviť nad tým, ako vyzerá dobrá prax, aby bola prístupná, pretože práve toto prináša zlepšovanie rôznym akciám. No a to vlastne môže zmeniť veci a môže zmeniť situáciu. Samozrejme, nachádzame sa vo veľmi e, ťažkej fáze. A nemali by sme zmeškať tento vlak, ako hovorila pani poslankyňa z Českej republiky. Mali by sme naďalej uh, zamýšľať sa, aké sú tie najlepšie projekty. Ako uh, toto môžeme začleniť do praxe z rôznych európskych realít. Muchas gracias a, Ďakujem pekne. Ďakujem obom vystupujúcim za tie prezentácie aj za odpovede na otázky. Určite to využijeme aj v našej ďalšej práci. A teraz prejdeme na ďalší blok a na ďalších dvoch prezentujúcich. Takže prosím, aby E, tie presuny panelistov prebehli čo najhladšie. Vamos a comenzar con el segundo panel. Eh... Takže otvárame druhý blok. Času máme málo, takže apelujem na oboch rečníkov, aby sa obmedzili na 10-minútové vystúpenie, aby sme teda stihli aj nejaké otázky zo strany e, poslankyň poslancov EP. Takže po desiatich minútach e, začnem pani Manuela Samek Lodoviči, ktorý je z Ústavu sociálneho výskumu v Taliansku. Zaoberajú sa strukturálnymi fondami a rodový rozmer v tomto kontexte. Ďakujem. E, pokúsim sa e, e, to prejsť z rýchlika. Je to štúdia, na ktorej ešte pracujeme. Je to aktívne Našou snahou bolo eh, vlastne posúdiť to, eh, do akej miery je rodový rozmer eh, za, zvažovaný pri pridelovaní európskych fondov. Pritom sme venovali pozornosť európskym financiám pre starostlivosť o deti v rámci fondov ESI, ďalej rodový rozmer pri používaní Horizontu 2020, ďalej pri programu REC, preto všetkým v súvislosti s cieľom rodovej rovnosti a programom DAFNY. No a zamerali sme sa na šesť krajín Chorvátsko, Nemecko, Taliansko, Polsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo túto štúdiu, pri tejto štúdii e, sme vychádzali z spracovania dát, finančných dát a relevantnej dokumentácie. Sú to teda samotné programy, e, výzvy e, na predloženie ponúk, financovaných projektov a venovali sme našu pozornosť obdobiu 2014 až september 2016. Prvé e, e, také, také zásadné pozorovanie je nasledovné mm, e, mm, mm, rozpočtovanie so zohľadnením rodového rozmeru je jeden z naj, dôležitejších nástrojov pri prisedzovaní tej rodovej dimenzie. Problém však tkvie v tom, že v Európe, v mnohých členských štátoch EÚ, to rozpočtovanie s rodovým rozmerom nie je ale systematicky uplatňované. Takisto aj viacročný finančný rámec EÚ na obdobie 2014 až 2020 obsahuje akési spoločné prehlásenie o význame rodového rozmeru a o potrebe uplatňovať rodový rozmer aj pri rozpočte EÚ, ale e, rodová rovnosť nenájdete medzi hlavnými cieľmi a preto aj veľmi málo fondov je vyhradených na tieto účely a e, čo sa týka e, teda tých ostatných fondov, tam je, veľmi problemati- tam je to veľmi problematické z hľadiska e, vyzvihovania rodova, rodového rozmeru. V septembri 2016, keď bola predložené predbožné hodnotenie čerpania rozpočtu, tam nenájdete ani zmienku o rodovej rovnosti. Problém s tým rodovým rozmerom všade prítomným veľmi ľahko sa to hovorí alebo píše, že áno, bude to zohľadnené vo všetkých programoch, ale ak neexistujú konkrétne ciele, ak neexistujú vyčlenené prostriedky v programoch pre rodovú eh, rovnosť alebo rodový rozmer, tak je asi veľmi e, e, nepravdepodobné, že sa ten rodový rozmer presadí. Treba upozorniť na to, že máme aj veľmi málo informácií o tom, ako e, a či vôbec je ten rodový rozmer prítomný pri čerpaní a uplatňovaní týchto zdrojov. Asi je to problematicky, pokiaľ nie sú vyčlenené konkrétne finančné prostriedky na tento účel. A keď sa zamyslíme na európskymi štrukturálnymi fondami v rámci politiky súdržnosti, to sú teda tie e, najväčší, to je najväčší objem v rámci e, viacračného finančného rámca, s ktorým pracuje komisia na, v období 2014 až 2020 a toto je, sú najdôležitejšie prostriedky pre podporu politiky e, e, rodovej rovnosti v Európe. Podľa nášho názoru e, nariadenia, európska legislatíva Často sa zmienuje o rodovom rozmere, je eh, pomerne pregnantne eh, konštatované, eh, že musí byť, musí byť tá podmienenosť a majú byť angažované orgány eh, rodovej rovnosti, má sa hodnotiť, majú sa hodnotiť dopady aj v členení na rody a pri hodnotení je dôležité pracovať s rodovými ukazovateľmi. Ale vzhľadom na to, že nie je nejaký konkrétny objem vyčlenený výlučne na rodovú rovnosť, je tu riziko, že pri čerpaní a uplatňovaní tých prostriedkov, tak ten rodový rozmer bude odstavený na vedľajšiu kolaj rodová rovnosť nie je e, a ten rodový rozmer e, jeho uplatňovanie nie je priamočiare predovšetkým a ak e, ide o fondy typu regionálneho rozvoja alebo rozvoja polnohospodárstva. Tie riadiace orgány na národnej a miestnej úrovni e, ani netušia, e, čo by sa dalo podniknúť na prospech e, toho rodového rozmeru v tých oblastiach, do ktorých plynú európske fondy. Takto vnímam aj ten hlavný hlavný problém pri európskych štruktúrálnych fondoch. Jediné konkrétne aktivity, E, týkajúce sa rodovej rovnosti nájdeme v Európskom sociálnom fonde. Existuje aj investičná e, priorita zameraná na rodovú rovnosť, na zosúladenie súkromného a pracovného života a, a takisto v tematickom cieli číslo 9, e, ktoré sa venuje starostlivosti o deti. Ale na základe e, odhadu komisiu, e, ktorú nájdeme e, ako sprievanný dokument toho viacročného programu, tak asi len 5,85 miliardy, miliardy, sa, miliardy sa má vynaložiť na tú oblasť rodovej rovnosti, pričom najväčší objem z toho je v rámci Eh, Európskeho sociálneho fondu a Fondu rozvoja eh, vidieka s akcentáciou starostlivosti o dieťa. Ak by sme sa teda venovali eh, podpore starostlivosti o dieťa a vyvážení pracovného a súkromného života. V rámci toho cyklu 2014 až 2020 1,6 miliardy eur nájdeme v programe ESF ako špecifická investičná priorita zameraná na rovnoprávnenie mužov a žien a takisto zosúladenie pracovného a súkromného života. Tuto prioritu si vyzvolilo 12 členských štátov. V rámci e, tohto programovacieho obdobia členský štát si môže vybrať, si môže zvoliť e, oblasť, do ktorej chce investovať Čiže je snaha e, sústrediť zdroje na tie kľúčové problémy. 12 e, členských štátov si zvolili túto prioritu rodovej rovnosti a zrejme sú to aj štáty, ktoré e, budú nasmerovávať Európsky sociálny fond na starostlivosť o dieťa a vyváženie súkromného a, vere, a pracovného života. No a Ehm, fondy z Európsky fond rozvoja vidieka. Ehm, peniaze z tohto fondu budú zamerané na investície do zariadení, ehm, ktoré sú určené na starostlivosť o deti a ostatnú sociálnu infraštruktúru. Skutočnosť je taká, že nevieme, koľko na úrovni členských štátov sa investuje do e, týchto priorít. Keď sa pozrieme do operačných programov šiestich krajín, e, e, o ktorých som hovorila, že sme ich analyzovali v rámci tejto štúdie, Jednoznačné je to, že od štátu k štátu sú rôzne stratégie. Vo Švedsku nie je to potreby využívať európske štrukturálne fondy na podporu E, služieb starostlivosti o deti, pretože Švedsko už teraz má tieto veci e, vyriešené. Teda použitie ESIF e je predovšetkým v oblasti toho gender mainstreamingu, zabezpečenie infraštruktúry, ktoré pomôžu Eh, ekonomickým subjektom, ministrom, aby eh, vlastne presadzovali ten rodový rozmer. V Nemecku je to veľmi podobné. Aj v Nemecku už dosť investovali do starostlivosti o deti. Je to, eh, Nemecko si zvolilo práve túto investičnú prioritu starostlivosti o deti od roku 2009 majú agentúru pre rodovú rovnosť, ktorá poskytuje odbornú eh, pomoc a usmernenie ministerstvám, ale aj ostatným aktérom podielajúcich sa na realizácii eh, projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu v Taliansku. Eh, rodová rovnosť je v teoretickej rovine mm, vyzdvihovaná v rámci e, partnerskej dohody aj v operačných programoch a, a e, nájdeme aj špecifickú zmienku o starostlivosti o deti, o, o vyváženosť národne, súkromného a pracovného života. Ale keď sa pozriete na národnú úroveň a priority e, v, v využívaní európskych fondov, tam tých veľa zmienok o rodovom rozmeru nie je. Polsko a Chorvátsko mm, vo svojich operačných programoch investujú najviac do oblasti štruktúry e, podporujúcej starostlivosť o dieťa, pretože doposiaľ doposiaľ skutočne e, majú poddimenzovanú túto infraštruktúru a musia sa v tomto zlepšiť, aby dosiahli barcelonské smerné čísla. A predpokladá sa, že Polsko a Chorvátsko e, vyvíjajú využije veľa prostriedkov z ESIF a ERDF na e, zariadenia so, sociálnej starostlivosti aj do oblasti primárnej zdravotnej starostlivosti. A, a čo sa týka e, konkrétnych e, cieľov, predovšetkým Polsko má špecifické smerné čísla, to znamená počet detí, ktoré e, by e, mali e, získať z novo vybudovaných, zabezpečených ustanovizní starostlivosti o dieťa. Spojené kráľovstvo je šiestým, šiestou krajinou. Štrukturálny fond má podporiť starostlivosť o dieťa v rámci eh, národnej stratégie zlepšenia situácie rovnováhy súkromného a pracovného života. Operačné program... Oni majú 6 regionálnych operačných programov, chcú podporovať flexibilnejšie eh, flexibilnejšie eh, formy zamestnávania a oni podporujú starostlivosť o deti, s, s využitím programu ESF a ERDF spoločne. Takže takto vyzerá v starostlivosti o dieťa. Čo sa týka Horizontu 2020, o tom už bolo dosť povedané predtým, nebudem teda prechádzať ciele tohto e, projektu Horizon 2020 e, s veľkým odhodlaním sa venuje e, genderovému mainstreamingu a je tam teda fond Jerry, ale keď sa pozrieme, koľko konkrétne projektov zameraných alebo so silným prvkom rodového rozmeru získalo peniaze v období 2000 14-15 až do dnešného dňa z, z viac ako 10 tisíc projektov, ktoré boli financované z horizontu 2020, len 71 projektov priamo alebo nepriamo sa venuje otázkam rodovej rovnosti. A to je teda len zlomok, malý zlomok z tej vyše 10 tisícky projektov. Ja nechcem zachádzať do uh, do podrobností. Je tu zrejme, o ktoré piliere ide. No a čo sa týka e, Jerry a jednotlivých víziev, Jerry je teda e, e, predstavuje účelovo viazané prostriedky na projekty s rodovým rozmerom, v podstate e, tieto peniaze majú slúžiť na podporu výskumníkov, ktorí sa venuje týmto projektom. Ďalej e, má to pomôcť pri hodnotení iniciatív, pri vypracovaní má to byť určené na e, metodiku a ďalej aj na podporu inovatívnych prístupov boli, bolo 5 víziev, ktoré sa týkalo 19 miliónov eur, z čoho a napokon 9 projektov bolo aj zafinancovaných. Väčšina z nich sa týkalo e, podpory výskumných organizácií. Z tých šiestich krajín, ak hovoríme o projektoch Jerry, tak e, Nemecko tri projekty a Taliansko jeden projekt sú e, skutočne tými najvýraznejšími hráčmi. Ide teda o nemecké inštitúcie, ktoré sú na prvom mieste a, a na druhom mieste je to Taliansko. No a čo sa týka a ostatných projektov a Horizontu 2020, tých 71, ktorý sa venovalo rodovej rovnosti, tie sú, e, druhá väčšina z nich majú pod polcom e, britské inštitúcie No ak hovoríme o projekte e, Jerry, existuje petícia, ktorú iniciovali akademici a výskumníci. A táto iniciatíva poukazuje na to, že vzhľadom na signály ohľadom e, rozpočt, využívanie peniazy z horizontu 2020 v najbližších dvoch rokoch. Zdá sa, že žery už nebude samostatnou, samostatným riadkom rozpočtu, ale Jerry bude zahrnuté do e, riadku zodpovedný e, výskum a vývoj. No a ako viete, takto toto môže z, znamenať aj to, že sa tie peniaze rozplynú aj na iné ako čisto rodové účely. Pokúsim sa zrýchliť. E, e, potom je tu program REC, ktorý presadzuje dve, dve ciele rodo, e, rodovej rovnosti a potom sú tu aj DAFNE projekty Jeden je teda program, ktorý je zameraný na gender mainstreaming a DAFNE je zameraný na predchádzaniu násiliu páchanému voči deťom a ženám. Toto e, vlastne e, e, spotrebuje 35 celého projektu REC. Ak sa pozrieme na to, čo, čo sa dial, dialo od začiatku 2014 septembra 2016, celkovo 17 grantov ktoré boli k dispozícii e, a mali bolo 165 projektov, len 7 e, grantov bolo udelených a to na účely len 46 projektov. A tuto ide o projekty, ktoré sú zamerané predovšetkým na ženy. Nechcem toto nejako e, rozpitvávať, ale tieto Kruhové diagramy pojednávajú o prioritách vybraných projektov. No a čo sa týka DAFNE, 39 zdrojov. Bolo použitých na boj proti námys- násiliu a rôznym rôznym formám ubližovania, to znamená trestná činnosť, mrzačenie ženských pohlavných orgánov. No a čo sa týka tých víziev v oblasti rodovej rovnosti, tak tam predovšetkým išlo o ekonomickú nezávislosť mužov a žien a presadzovanie najosvedčenejších postupov a praktík. No a závery, tu sú spísané a potom už skončím. Je potrebné mať jednoznačnú stratégiu rodovej rovnosti. A ta, ten viacročný finančný rámec a vôbec sa nezmienuje o tejto jednoznačnej stratégii. No a ten, mm, a mm, skutočne také, e, e, tak, také prierezové, prierezové vnímanie e, toho rodového rozmeru alebo zastúpenia rodových prvkov vo všetkých prvkoch to tiež absentuje. A absentujú rodové ukazovatele, absentujú nástroje, ktoré by podporovali rodovo podmienené rozpočtovanie toto je veľmi dôležité aj v tej fáze realizácie a vyhodnocovania e, plnenia rozpočtu a e, čerpania rozpočtu na úrovni EÚ aj na národnej úrovni. Rodové otázky sú zväčša e, riešené v rámci E, sektora ľudských zdrojov, sociálnych politík, oveľa menej nájdeme prvok rodovej, e, e, rozmeru napríklad v takých oblastiach, ako je infraštruktúra, výstavba. Teda navrhujeme viac, viac pozorností venovať rodovému rozmeru a skutočne ide o to, aby e, konkrétne sumy boli alokované na e, e, konkrétne kroky v tejto oblasti. A že rodové podmienené rozpočtovanie je nevyhnutné pri tvorbe rozpočtu a to aj na makroúrovni v rámci európskeho semestra. A Takisto v širšej miere treba využívať všetky možnosti, ktoré máme. Musíme edukovať všetkých tých, ktorí e, tvoria rozpočet. Prepačte, že som tak veľa času zaberala. Yo siento, siento haber eh, también cortado, pero mm, es que tenemos que hablar, eh, tienen que... Je mi naozaj ľúto, že som vás musela prerušiť, ale všetci sa musia zúčastniť našej diskusie a musia dostať slovo. Ináč potom nebudem môcť čas dať slovo všetkým. Teraz by som rada dala slovo pánovi Skálovi, analytikovi, bude hovoriť o otázkach sociálnej rodinnej e, politiky v Českej republiky. Vážené účastnice a vážení účastníci tohoto slyšení, já předem bych chtěl moc poděkovat za pozvání na tuto akci. Je to pro mě velká čest e, zde vystoupit a to i tím, že vlastně jsem jediným mužem tady v panelu, e, který vystupuje. Eh, já slibuji, že dodržím časový limit, eh, který mám vyhrazen a pokusím se ho ještě i zkrátit, protože jsme trošku mimo program. Eh, já jsem byl pozván jako expert na veřejnou politiku a na evropské fondy, abych tady představil problematiku rovných šancí, rovnosti žen a mužů v programech Evropské unie v České republice a e, konkrétní zkušenosti, které e, z těchto e, projektů, které byly u nás realizovány, vyplývají a budu se maximálně tohoto zadání držet. Omlouvám se těm, kterým by se třeba nelíbil design mé prezentace. Přiznám se, když jsem ji chystal, narazil jsem na tuto šablonu, která mě osobně jako muže velmi zasáhla a líbí se mi. A myslím si, že k problematice rovnosti mužů a žen eh, se nádherně hodí, eh, tak se odmlouvá možná pro některé za trochu eh, odlehčení v té grafice. Ale to, o čem budu mluvit, jsou velmi vážné věci a jsem rád, že je tady můžu přednést a děkuji za vaši pozornost předem. Česká republika má s problematikou eh, rovných příležitostí rovnosti žen a mužů poměrně dlouhou historii, byť členem Evropské unie nejsme tak dlouho a už vlastně před naším členstvím eh, díky programu FARE eh, byly realizovány projekty na slaďování pracovního a rodinného života a na Eh, zaměstnání těžko zaměstnatelných osob, mezi které patří i ženy vracející se do práce po eh, rodičovské dovolené. Eh, v té době bylo realizováno 10 projektů v celkovém objemu 7 milion euro. Po našem vstupu do Evropské unie už jsme začali čerpat z běžných evropských programů v rámci už běžícího rámce a byl vytvořen eh, jeden z operačních programů, které jsme měli rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost a v něm bylo specifické konkrétní opatření na rovné příležitosti pro ženy eh, mm, na trhu práce. Eh, čili takovéto srovnání jako finanční je relativně snadné a zároveň nesnadné, protože v podstatě v každém programovém období e, jsme, máme v České republice e, konkrétní specifické opatření zaměřené konkrétně na problematiku e, rovnosti žen a mužů čili víme přesně, kolik peněz na tuto oblast jde. E, na druhou stranu problematika rovnosti e, se jako horizontální kritérium prolíná i všemi ostatními programy, čili ty peníze, které jsou dávány na tuto problematiku, jsou ve skutečnosti mnohem větší, protože žadatelé ve všech ostatních projektech i v ostatních programech, v ostatních výzvách musí ve svých projektech deklarovat, že respektují princip rovných příležitostí příležitostí a zákazu diskriminace. Tady vidíme částky v tom programem eh, období 2004-2006. Eh, celkem se jednalo eh, o nějakých 45 milionů euro, že nám tam ještě dobíhala i iniciativa IQUEL, do které Česká republika byla také zapojena. Program období 2007-13 Eh, zase ve speciálním operačním programu eh, zaměstnanost eh, jsme měli opatření na snížení rozdílu v postavení žen a mužů na trhu práce. K dispozici bylo 42 milionů eur a bylo zde realizováno řada projektů v této oblasti. V stávajícím období, které právě běží, 2014 až 2020, eh, máme operační program Zaměstnanost, kde opět je specifické opatření na snížení rozdílu v postavení žen a mužů na trhu práce. A tady je zajímavá ta finanční alokace, která je šestkrát vyšší než vlastně v těch předchozích programových období. 254 milionů eur e, zhruba. Otázka je, kolik bude ve skutečnosti vyčerpáno, ale zhruba tato částka je v současné době alokována. Čili jak tady zaznělo, že v některých státech tato problematika ustupuje do pozadí, tak v České republice vidíme, že e, prostředky na tuto oblast jsou vynakládány e, v poměrně velké výši a je to v podstatě podstatě třetí eh, nejhojněji financovaná oblast eh, tohoto operačního programu zaměstnanost, který čerpá peníze eh, z Evropského sociálního fondu. Ty moje poznatky z evropských projektů nepocházejí pouze z analýz, studií, zpráv, ale i z vlastní zkušenosti, protože sám jsem se podílel na realizaci některých projektů. Eh, takže mám i přímou osobní zkušenost eh, s prací eh, s cílovou skupinou žen vracejících se na trh práce, případně i žen dlouhodobě nezaměstnaných a ohrožených sociálním vyloučením. Eh, bylo to už v programovém období 2004-2006, eh, kdy byl realizován jeden projekt na toto téma a i v minulém programovém období jsme realizovali relativně velký projekt pod patronací kraje Vysočina, eh, což je jeden z vyšších územně samozprávných celků v České republice. A jenom v rámci těchto dvou projektů bylo osloveno, zasaženo přes tisíc osob a máme tak zpětné vazby e, přímo od žen samotných, od lidí, které, kteří se touto problematikou zabývají. E, e zazněly tady e, dotazy e, nebo připomínky, jak e, vlastně konkrétně zlepšit, jak zefektivnit využívání evropských prostředků tak, aby skutečně byly e, aby se zlepšilo postavení žen eh, ve společnosti na trhu práce. Eh, my jsme v rámci těch projektů mm, eh, realizovali aktivity, které pomáhaly konkrétním ženám na trh práce se vrátit a máme z toho zajímavé postřehy. Já jsem byl požádán, abych eh, nemluvil tady o některých eh, obecnějších eh, pojmech a já chci respektovat přání vedoucích tohoto fóra. Nicméně myslím si, že možná je škoda ne, neuvědomit si a nevnímat určitý hlas, který možná je tím důvodem, proč v některých státech Eh, dochází eh, nebo ne, nepadaj, nepadají tyto opatření tak eh, na úrodnou půdu. Viděli jsme, že v České republice tyto opatření byly realizovány mm, jestli jste si všímali těch pojmů i vlastně mm, bez nějakých ideologických konceptů a už v roce 2004 vlastně v České republice byla do českého jazyka přeložena e, příručka gender mainstreamingu, e, takže tyto pojmy a tyto informace e, těm, kteří je chtějí znát, jsou a byly k dispozici takže ale nebudu o tom více eh, mluvit. Otázka je možná položit si otázku, o co nám vlastně jde, co vlastně chceme. E, zabývám se strategickým plánováním a to je základní strategická otázka. E, chceme e, pomoci ženám, aby nacházeli uplatnění v životě, aby se mohli bez problému rozhodnout podle svých vlastních preferencí a priorit, naložit se svým životem tak, jak je pro ně důležité, tak jak je pro ně zajímavé. Já, já věřím, že ano. Eh, nebudu tady mluvit tedy o statistikách a eh, o preferencích eh, poměrně značného množství žen. A zmínil bych rovnou, přeskočil bych ke konkrétním postřehům a opatřením, kde tady zazněly dotazy jaké konkrétní aktivity realizovat na podporu e, žen, e, na, aby se mohly vrátit na trh práce. E, já jsem to shrnul do čtyř bodů. Z těch čtyřech bodů tři nachází odporu, oporu ve stávající strategii rovných příležitostí Eh, jeden, možná škoda, že tu oporu tam nenachází. Eh, protože já si myslím, ten základní předpoklad je, aby ženy cítily, že tu eh, opatření, které zavádíme, jsou pro ně samotné, aby je akceptovali a měli bychom si být vědomi skutečně preferencí celé té populace, která v Evropě je žen. Co se nám osvědčilo v těch projektech, nebo co nám vyplynulo, Eh, investovat do žen, aby si uvědomili svoji hodnotu. Eh, my jsme měli v tom jednom projektu eh, v kraji Vysočina podpůrné skupiny, Eh, kam nám přicházely ženy, které byly 8, 10 let doma s dětmi a eh, neměly skoro jako sebevědomí jít někam do nějakého kvalitního zaměstnání. Máme příklad jedné ženy, eh, která jako svůj sen měla tak dobře, tak půjdu pracovat někam do supermarketu jako pokladní a to bude skvělé, když takovou práci dostanu. Eh, v rámci podpůrné skupiny s ní expertky, terapeutky pracovaly v rámci osmi sezení a na konci těchto sezení, kde ty ženy si každá dělala svůj individuální plán rozvoje, své silné stránky, co vlastně umí, jaký mají schopnosti, eh, tak zjistila, že já mám vlastně navíc, já nemusím dělat jenom pokladní v supermarketu, já můžu jít pracovat jako asistentka a skutečně tuto práci sehnala a vstoupila do mnohem kvalifikovanější práce, než sama před eh, touto aktivitou eh, uvažovala. Eh, máme zpětné vazby i od zaměstnavatelů. Mnohdy myslíme, že ti zaměstnavatele záměrně diskriminují ženy, že jim dávají menší mzdu. A skutečně ten problém je i v České republice, že ženy dostávají e, nižší mzdu než muži i na stejné pozici za stejně vykonanou práci. A ten důvod, e, který jsme analyzovali, je mnohdy ten, e, že E, ta žena si sama řekne při nástupu o nižší mzdu než ten muž a ten zaměstnavatel se chová čistě ekonomicky. On e, nemá mnohý ten zaměstnavatel e, snahu diskriminovat, ale chová se ekonomicky a jestli je to žena nebo muž, vezme toho zaměstnance a dá mu tolik, za kolik ví, že ten zaměstnanec bude ochoten pracovat. Ale pokud budeme pozbuzovat ženy, pokud je budeme, rozvineme nástroje, podpůrné nástroje, i edukační nástroje, aby si uvědomovali svoji hodnotu, aby uměli vyjednávat, eh, tak eh, to je jedno z opatření, které může přispět k tomu, že dojde k zmenšení rozdílu v odměňování mužů a žen. Eh, je velké množství žen v Evropské unii a statistiky říkají, že to bude 80 až 100 milionů žen, eh, pro které skutečně to mateřství je důležité. A je důležité i pro ty ženy, eh, pro které je důležité i kariéra a sladění pracovního, a pracovního rodinného života je skutečně velký problém a zkusme se zaměřit nejenom na tu kariéru, ale ocenit i tyto role žen e, jako matky. E, možná pak i ta pracovní kariéra e, bude lépe naplněná. Psychologická podpora samozřejmě ženám, které jsou obětí násilí, ale tam je to samozřejmě nezbytné, ale zkusme jít ještě o kruček dál, ještě o kruček blíž, ještě než k tomu násilí e, dojde a pomoct e, ženám i v těch e, starostech, které mnohdy mají doma právě při sladění pracovního a rodinného života a které pak často končí rozvodem a ženy samoživitelky jsou, alespoň tedy v České republice, jedna z nejohroženějších cílových skupin chudobou. Možná bychom mohli využít i evropských fondů na to, abychom těmto situacím předcházeli a aby se tak kvalita života žen zlepšila. Eh, v sociologii je takový pojem nezamýšlené důsledky jednání, nezamýšlené důsledky politik. Někdy politiky jsou myšleny dobře, s dobrými cíly, ale mají důsledky, který ten, kdo tu politiku realizuje, eh, předem neodhadl. A tak já věřím, že nejsem sám, kdo by si přál, aby skutečně tady jsme neměli ženy diskriminovány eh, v Evropě, aby každý se mohl rozhodnout podle svých priorit a preferencí a aby skutečně i ty naše politiky, které realizujeme, aby pak měl kdo naplňovat. Rozloučil bych se s vámi citátem stávající eurokomisařky eh, pro rovnost příležitostí, která je shodou okolností také z České republiky. Já moc děkuji za pozornost a jsem připraven zodpovědět vaše otázky. Well, I'd like to thank our two experts. Uh, Chcela by som sa poďakovať našim dvom expertom. Žiaľ, nemáme čas na žiadne otázky ani rozprávu, lebo už je takmer 5 minút po, de- po 5, takže prejdeme hneď k ďalšej e, ďalšiemu bodu, ktorým sú rozdiely v zamestnanosti žien a mužov, výzvy a riešenia. Ide o štúdiu pána Massimiliana Mascheriniho Pán Mascarini, prosím, aby ste začali. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúca, dámy a páni. Vážení kolegovia, dobré popoludne. V mene Európa Pándu by som sa chcel poďakovať za pozvanie. Uh, a za možnosť predložiť e, naše zistenia týkajúce sa rozdielov zamestnanosti žien a mužov. Tento rozdiel je definovaný ako rozdiel medzi mierou zamestnanosti mužov a žien. Je to, tento ukazovateľ mal v roku 2015 výšku okolo 15 ale za týmto ukazovateľom sa skrýva realita miliónov žien, ktoré by chceli vstúpiť na trh práce, ale kvôli rodinným okolnostiam alebo e, problémom s ich kvalifikáciou tak nemôžu urobiť. My sme v rámci nášho výskumu hovorili o možnostiach E, skúmali sme možnosti, ako zmierniť tento rozdiel. E, my chceme poukázať na dôraz, tohto, na význam tohto javu, na náklady spojené s rozdielom v zamestnanosti mužov a žien v Európe a politiky, ktoré by sme mohli v tomto smere prijať. Zmiernenie rozdielov v zamestnanosti mužov a žien je dôležité na to, aby tak muži ako aj ženy mohli nezávislým spôsobom dostať pod kontrolu svoj život, pracovný aj rodinný. E, je to dôležité z hľadiska demografických zmien a z dôvodu potreby zvyšovať účasť žien na trhu práce. Európska komisia v poslednom čase e, spustila viacero iniciatív, ako je stratégia na dosiahnutie rovnosti medzi mužami, mužmi a ženami, takisto zvýšenie účasti žien, predovšetkým žien z určitých skupín a takisto iniciatívy na zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom. E, pokiaľ ide o e, veľkosť tohto rozdielu, E, Miera zamestnanosti mužov v roku 2014 bolo 70,1% v porovnaní len s 59,6% pre ženy. Pochopiteľne, medzi členskými štátmi tu existujú veľké rozdiely. V Grécku je to len okolo 41%, e, ale v, vo Švedsku je to až 73%. Hovoríme o miere zamestnanosti žien. Uh, ale samozrejme, e, aj e, pokiaľ ide o e, mieru dožitia či predpokladanú dĺžku života, tu sú takisto veľké rozdiely. A to je takisto spojené s účasťou na trhu práce. Celku však možno povedať, že existuje 10-percentný diferenciál medzi mierou zamestnanosti žien a mužov, ale Pritom 16 miliónov žien nemôže e, sa zúčastňovať na trhu práce. Toto je počet, ktorý zodpovedá tým 10%. Aby som to znázornil vizuálnym spôsobom, aká je miera tohto rozdielu. 16 miliónov to je celá populácia také krajiny, ako je Holandsko. A to znamená, že to, ten 10-percentný rozdiel v účasti na trhu práce znamená, že nám chýba jeden členský štát, ktorý by mohol prispieť k našej ekonomike. Z tohto dôvodu je dôležité odstraňovať tento rozdiel medzi zamestnanosťou mužov a žien. Mal by to byť jednoznačne stanovený cieľ. Hovorili sme o tom, že je potrebné upriamiť pozornosť na tento problém. Dokázali by sme si predstaviť ekonomické straty spôsobené týmto rozdielom našim spoločnostiam. My sme sa v našom výskume snažili vypočítať či odhadnúť náklady ktoré vyplývajú z rozdielu v zamestnanosti mužov a žien a aké dôležité je eh, ženy integrovať do trhu práce. Vypočítali sme eh, dve hodnoty, vyhodnotili sme aj to, aké sociálne eh, náklady sú s tým spojené. E, podľa našich výpočtov náklady tohto rozdielu možno kvantifikovať ako 370 miliard. E, zodpovedá to viac menej 3% HDP EU. Čiže to sa stráca každoročne aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, e, koľko je tých 370 miliard. Je to o niečo menej, než je celý e, HDP krajiny, ako je Belgicko. Ak teda chceme merať e, rozdiel v zamenosti mužov a žien, stačí si predstaviť, že ide o populáciu, ako má Holandsko a HDP, ako má Belgicko. To sú stratené zdroje. Samozrejme, medzi členskými štátmi existujú obrovské rozdiely. Najvyššie náklady sú v Malte, e, potom v Taliansku je to okolo 6%, pretože Taliansko veľmi trpí týmto rozdielom, ktorý zodpovedá 8, 88 miliardám eur. Tie náklady sú nižšie, nižšie pardon, v Litve, to je 1%, platí to aj pre Švedsko a Lotyšsko. Ak berieme do úvahy iba tie ženy, ktoré chcú pracovať, ale nemôžu, tak by sme to mohli znižiť ehm, na 169 miliard tej, tieto straty. To znamená, hovoríme o ženách, ktoré nemôžu pracovať vzhľadom na nedostatok príležitosti. A sociálne ciele zmierňovania rozdielov v zamestnanosti mužov a žien. Ehm, práca, pra, účasť na pracovnom živote znamená aj možnosť neupadnúť pod hranicu chudoby, e, pretože zamestnanie je hlavným zdrojom príjmov. Podľa, podľa nášho výskumu ženy, ktoré sú zamestnané, pozitívnejšie vnímajú svoj život v porovnaní so ženami, ktoré sú mimo trhu práce. Okrem toho majú aj e, lepšie postavenie, celkové postavenie, pretože zamestnanie zvyšuje sociálnu podporu a, e, a takisto e, lepší pocit zo seba samého ženy, ktoré sú mimo pracovného života strácajú aj kontakt so širšou spoločnosťou a sú do menšej miery zapojené do politického života. Ehm, e, e, v poslednom čase bolo implementovaných viacero politik s cieľom podporiť účasť žien na trhu práce. Identifikovali sme štyri hlavné e, oblasti. Je to, sú to opatrenia politiky trhu práce, opatrenia na podporu starostlivosti detí a dva ďalšie. E, my sme z nášho výskumu vyvodili isté zistenia. Politiky, ktoré sú efektívnejšie, a ktoré sú, e, to sú tie, ktoré sú zacielené na konkrétne skupiny obyvateľstva a ktoré prihliadajú na rodinnú situáciu, finančnú situáciu a hodnoty žien. Podpora pre zariadenia starostlivosti o deti to e, sa ukázalo byť hlavnou e, silou, ktorá ovplyvňuje účasť žien na trhu práce. Eh, je eh, takisto potrebné, aby eh, sa zabezpečila kompatibilita z zariadení pre starostlivosť o deti s pracovným časom žien. Ďalším faktorom to je materská rodičovská dovolenka. Táto pozitívne vplýva na účasť na trhu práce. E, flexibilita je takisto veľmi dôležitá, rovnako ako miera, do akej e, hlavní partneri e, môžu, teda mužský partner môže získať príslušné opravnenia. Je potrebné dosiahnuť konsenzus všetkých sociálnych partnerov a aktérov trhu práce, aby sa ženy, ktoré nie sú zamestnané, nestali obeťou stigmatizácie. Záverom. Zistili sme, že rozdiel v zamestnanosti mužov a žien sa rovná 16 miliónom ľudí, žien, ktoré nepracujú, čo zodpoveda 370 miliardám eur, ktoré naša spoločnosť eh, stráca v dôsledku svojej neschopnosti vytvoriť rovnaké príležitosti pre všetkých. Účasť žien má zásadný význam pre Európu, tak pre jednotlivcov, ako aj pre celú EÚ. Vyžaduje si to uh, zlepšiť uh, E, rovnováhu, treba lepšie zosúľadiť život v práci, život v rodine a takisto treba zabezpečiť slobodu voľby a vytvárať príležitosti pre ženy, ktoré by chceli pracovať. A e, treba umožniť ich účasť na trhu práce. My, sme, my by sme tento rozdiel mohli e, odstrániť len tak, keby sa do toho zapojila celá spoločnosť, pretože my všetci by sme z toho mali prospech. A nepodarí sa nám to, ak e, sa o to bude snažiť iba polovica z nás. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Chce sa niekto prihlásiť? Claire. Nech sa páči. Myslím si, že existuje jednoznačné prepojenie medzi týmto vypočutím a predchádzajúcim eh, vypočutím, respektíve medzi vašim vystúpením a predchádzajúcim vypočutím. Myslím si, že to, čo ste povedali v závere, je veľmi eh, zaujímavé, najmä ten aspekt starostlivosti o deti. E, tam existujú dôkazy o tom, že zabezpečenie e, primeranej starostlivosti o deti, umožňujúce ženám pracovať, má väčší ekonomický dopad než investície do infraštruktúry. infraštruktúry. E, samozrejme, infraštruktúra stavia mosty, ale mala by samozrejme byť aj zameraná na e, vytváranie príležitosti a možností, v tomto prípade zariadení starostlivosti o deti. E, samozrejme, ja som si mala možnosť prečítať tú správu, ale veľmi by som si cenila takéto dôkazy, Eh, ďalšie dve veci. Jedna to je eh, rozdiel zamestnanosti medzi mužmi a ženami. To je téma, ktorá eh, presahuje viacero oblastí započnúc už školou, školským vzdelaním a pokračujúc životom v zamestnaní, pretože e, tu musíme hovoriť aj o rozdieloch v odmeňovaní. A napokon by ste sa o tom zmienili pri tom poslednom slajde a to sú otázky súvisiace s, s rodinou starostlivosťou, ktorá nie je iba záležitosťou žien. Je potrebné do toho zabajať aj mužov. A jednoducho musíme mať širší pohľad na to a uvedomiť si, že ženy nemôžu robiť všetko a stále my sa síce o to snažíme, Eh, darí sa nám to do veľmi vysokej miery, ale samozrejme je potrebné podporovať eh, aj v týchto ostatných oblastiach ženy. Chceli by ste na to zareagovať? For... Eh, ďakujem veľmi pekne za tieto pripomienky, za otázky. Áno, myslím si, že toto je jeden z dôvodov, pre ktorý e, sme sa snažili vyčísliť náklady e, spôsobené rozdielom zamestnanosti medzi mužmi a ženami e, vyžaduje si to investície, investície do vytvárania príležitostí a to je dôležitejšie než eh, vystavba nejakého mosta, to je jasné. A ten druhý bod, eh, skutočne mala by to byť eh, spoločná zodpovednosť, keď hovoríme o zodpovednosti za rodinu medzi mužmi a ženami. Robili sme výskum potrieb mladých ľudí. Them are women, young women, the 92%. So is 2.7 e, Čiže 3,7 milióna versus 300 e, tisíc mladých e, mužov. Čiže je potrebné začať už od školy a pokračovať ďalej.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 k zamestnanosti a vieme, že e, trendy zamestnanosti majú viaceré, e, viaceré e, oblasti, kde tá zamestnanosť je vyššia alebo nižšia v porovnaní, respektíve vo vzťahu k vekom, k vekovej kategórii žien. Áno, samozrejme, vzdelávanie dievčat je, vzdelávanie dievčat je veľmi dôležité takisto, pretože dievčatá musia e, samozrejme potom pokračovať v pracovnom živote a to je ďalšia. like to respond? Or ah, yes, yeah, sure, yes. <laughs> no, of course, and these uh, bring us to the segregation. E, samozrejme, je tam nebezpečenstvo, že sa oddelí vzdelávanie a účasť na trhu práce. Myslím si, že by sme sa mali roz, pokúsiť rozdeliť tento balík do, um, do jednotlivých častí a mali by sme dať podporu, uh, poskytnúť podporu takýmto štúdiam, pretože sa nám nepodarí výjsť z tejto špirály segregácie na pra- trhu práce. Ďakujem. Chcela by som poďakovať pánovi Maskerinimu za eh, túto veľmi zaujímavú štúdiu. Eh, myslím si, že všet, dúfam, že všetci členovia výboru si to pozrú. Potom máme pred nami už len jednu, eh, jeden bod a globálny summit žien v Polsku. Svet, pardon, Svetový summit žien v Polsku. Chce niekto k tomu niečo povedať? Um, a ak chcete, môžete povedať svoje, ak nemáte nejaké námietky, môžeme to prijať a môžeme povedať, že to bolo prijaté. No a potom máme ešte jeden bod pred nami a to bod rôzne. Myslím si, že nikto nič nemá, tak tým pádom uzatváram to stretnutie a ďakujem za vašu prítomnosť.